Ora una comunicazione, le autorità competenti austriache. A ešte jedna. oznámenie rakúske úrady ma požiadali, pokiaľ ide o zbavenie imunity Hansa Petra Martina, pokiaľ ide o článok 6 odsek 2 pravidel, musí to byť zaslané na výbor pre právne záležitosti.